I think that we can uh, start and uh, scusate se passo subito all'italiano perché Prepačte, ak hneď prejdem do taliančiny. Pretože tak je to určite pre mňa jednoduchšie aj položiť e, otázku komisie bez e, nebezpečenstva, že by som nebol správne pochopený. Takže v prvom rade ďakujem komisii za to, že nám umožnila zaradiť tento bod na program nášho dnešného zasadnutia. Tento bod sme e, dovložili na požiadavku viacerých politických skupín a je jasne prepojený s nedávnymi škandálmi na európskej a medzinárodnej úrovni. Komisia zamýšľa vytvoriť nové e, e, e, postupy, real driving, opatrenia v štyroch balíčkoch, iba ten prvý bol 19. mája prijatý, druhý sa momentálne navrhuje ale ako viete, pokiaľ ide o mnohé komitologické e, akty, ktoré e, zdá sa, že už stoja teda tesne pred dokončením e, parlament nie je zainteresovaný, takže by sme sa chceli hneď spýtať komisie, ako stoja veci, ako komisia postupuje, aby sme sa vyhli tomu, že jednoduché procedurálne zmeny by v podstate mohli zaviesť nejakú e, druhú fázu Euro 6 bez toho, aby parlament bol zainteresovaný do e, tohto postupu. Z tohto dôvodu by sme e, chceli požiadať komisiu, aby nás poinformovala predtým, než komitologické postupy budú prijaté. Samozrejme, e, parlament bude mať vždy možnosť vzťahovať e, námietky voči rozhodnutiam a návrhom, ktoré budú formulované. Ja by som teda okamžite začal a udelil slovo komisii pánovi Gwenovi Kozigovi, aby nám popísal aktuálny stav a postupy, ktoré chce komisia e, zrealizovať a potom otvoríme diskusiu medzi všetkými kolegami, aby sme zistili, aké otázky medzi nami e, sú. Nech sa páči, slovo má komisia. Thank you, Chairman. Uh, as you said, according to the provisions of the Euro 5, Euro 6 uh, regulation, Um, Euro 6 regulation limit, uh, emission limit. Máme šesť uh, tých uh, návrhov podľa normálnych podmienok užívania, aktuálne postupy merania vychádzajú z predefinovaného testovacieho cyklu, momentálne sa volá EDC od e, roku 2011 e, pracujeme na e, vylepšovávaní testovacích podmienok. Test, ide, ide teda o test, ktorý by umožnil meranie emisí počas skutočnej jazdy. v máji sa prijali tieto prvé postupy. Ten e, doplní systém NDCC a teraz momentálne pripravujeme e, to druhé štádium, kde v zásade ide o zavedenie limitov, ktoré e, sa to budú uplatňovať Chceme sa tým e, dostať e, do e, situácie, ktorý, ktorú popisuje materská, materské, materská právna úprava, aby tam nebola diskrepancia medzi výsledkami testu a výsledkami, ktoré môžeme pozorovať na ceste, pokiaľ ide o NOX. Ako viete, e, spoluzákonodárci sa rozhodli, že adaptácia týchto testov a limitov, ktoré sa majú stanoviť e, podľa normálnych e, podmienok, testy a modality tohto by sa mali stanoviť komitologickým postupom a to je na čom momentálne pracujeme. Mali sme prvé stretnutie s členskými štátmi 6. oktobra, kde sme diskutovali o možnom e, prístupe a prípravnej práci. E, chceme mať druhé stretnutie k tomuto aspektu pred koncom mesiaca a postupovať chceme e, s návrhom komisie, ktorý by mal byť vypracovaný do 28. oktobra. Chceme samozrejme mať plnú transparentnosť s parlamentom, preto sme tu. V rámci e, medziinstitucionálnej dohody e, je to teda e, takto dohodnuté. A teda rešpektujeme tým dohody, ktoré sa prijali pri príjmaní legislatívy Euro 6. Po tejto diskusii by e, e, sme sa radi dozvedeli od členských štátov, čo si o tomto myslia. 16. E, oktobra by sme chceli konzultovať a na základe toho komisia pripraví návrh. A návrh vám zašleme zároveň ho zašleme aj členským štátom, ako náhle komisia vytvorí túto pozíciu. Slovo dostáva teraz kolega. Ak dovolíte, pán predseda, dve, tri slovička k tomu presnému postupu, ktorý v tomto prípade budeme sledovať. Ak si e, spomínate, e, e, tak toto prebieha vo forme balíčkov. Prvým opatrením bolo nariadenie komisie, o ktorom sa hlasovalo vo výbore kde boli zástupcovia členských štátov v maji. Hneď po hlasovaní parlament dostal e, tento akt a výsledok e, teda práce e, výboru v rámci celkových výsledkov hlasovania a zhrnutie diskusí z toho zasadnutia. Cez tento akt je podrobený kontrole Európskeho parlamentu do decembra a podľa teda komitologických pravidiel parlament sa môže zaoberať týmto aktom, aby skontroloval, či komisia ostala v rámci mandátu, ktorý má. A druhý akt, o ktorom dnes hovoríme, ako už povedal môj kolega, zavedie emisné limity a kalendár pre ne. Cieľom je hlasovať 28. oktobra ale text návrhu bude v e, komitologickom registri okamžite, ako e, bude k dispozícii e, službám komisie, komisie zašleného naraz parlamentu a členským štátom. Ako náhle, dúfajme, že 28. výbor bude hlasovať, parlament dostane zhrnutie diskusie a celkové výsledky hlasovania z tohto zasadnutia a text opäť bude e, parlamentu predložený na kontrolu, keďže komisia rešpektuje e, implementujúce právomoci. Ešte by som možno doplnil, že diskusie o e, tých zavadzacích dátumov, o tom sa bude diskutovať s členskými štátmi, ešte to sa ešte nesfinalizovalo a komisia chcela zaviesť e, tento nový e, postup čo najrychlejšie. aby teda e, čo najrychlejšie sme tu mali dobré výsledky, realizovateľné výsledky. Chceme dosiahnuť vyváženosť medzi technickou realizovateľnosťou a potrebou jasnej eh, trajektórie eh, tých eh, hodnot za podmienky skutočných skutočnej jazdy ako náhle to teda bude hotové, postupíme to tak parlamentu, ako aj členským štátom. Ďakujem. Začneme hneď. Pán Grote, ďakujem pekne. Som veľmi rád, že máme možnosť dnes e, o tomto diskutovať, ako e, to má vyzerať máme možnosť eh, povedať v komitologickom postupe áno alebo nie, inak nemáme na to vplyv 28. oktobra, teda padne finálne rozhodnutie. Mňa by zaujímalo, keďže toto je pre nás eh, tu eh, najdôležitejšie, aktuálny testovací postup takmer nič nemá dočinenia s tým, čo sa deje na ceste. Každý sa čuduje, odhliadnúť od ilegálnych e, postupov a spotreby. E, máme tu úplne odlišné údaje týkajúce sa jednotlivých e, škodlivín, takže od roku 2011 to môže byť trošku bližšie, pokiaľ ide o rýchlosť, ale ako takéto testy prebiehajú. A mňa by zaujímalo, Kolega Gerbrandy e, na minulom pléne to tiež spomenul, e, že zazneli návrhy. Ehm, e, ku, faktorom konformity v prípade nákladných vozidiel ich máme, ide tam o kilowatt hodiny, takže budú tu takéto faktory, aké budú prísne, o aké faktory tu pôjde, takže možno by ste nás mohli o tomto poinformovať, aby sme mali približne nejakú predstavu, ako sa dopracujete potom k hodnotám, ako majú vyzerať tieto faktory konformity a na čo sa vzťahujú, tak aby sme napokon aj my, lebo viete si predstaviť, že teraz škandál emisí eh, teraz viedol k mnohým otázkam a teda aj my, mnohí z nás nie sme technici, potrebujeme odpovedať na tieto otázky. Takže čo zamýšľate urobiť, aby podmienky na ceste boli e, v súlade e, s tými, ktoré boli výsledkami z kúšok. Pričom treba samozrejme dávať pozor aj na to, že tu máme určitý cieľový konflikt masívny. Na jednej strane je tu ochrana klímy, to by som bol rád, keby sme mali 100% elektromobilov z obnoviteľných zdrojov energie na cestách, potom by sme tu nemali žiaden problém. Ja som eh, testoval pred pár dňami znečistenosť vzduchu v okolí parlamentu a bol som teda dosť šokovaný. Viem, či teda toto bol správny eh, postup merania, ale tie reálne hodnoty na cestách, to, čo každý deň dýchame, čomu sme vystavení, či už tu v Bruseli, alebo v Ríme, v Štolholme, alebo kdekoľvek inde, e, zachádzať ďaleko nad rámec e, povoleného. A vždy sme sa zaberali tým, prečo sa tejto hodnoty neznižujú. A hovorili sme že treba teda chrániť e, klímu v oblasti výroby e, automobilov, ale preto mnohí e, stanovili, sadili na diesel. A tu je práve ten konflikt práve pri týchto oxidoch, pri týchto dusičanoch. Takže musíme sa dozvedieť, ako presne má vyzerať týmto faktorom konformity v extrémnej oblasti a takom moderátnom scenári, aby ste nám povedali bližšie, ako to tam vyzerá, aby sme, aby sme vlastne to všetko pochopili. Ďakujem ale ešte raz za túto diskusiu, považujem ju za veľmi dôležitú aj pre verejnosť. Thank you very much, Mr. Gerbrandy. Ďakujem, pán Gerbrandy. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Mám rád experimenty a rád som v kontakte s mojim hlavným eh, okreskom, tak som tento, túto príležitosť tento víkend využil. Eh, v nedelu mal môj 9-ročný syn eh, narodeninovú oslavu a mal som tam 10 budúcich voličov na oslave doma a spýtal som sa ich, ak by som sa chcel dozvedieť, aké emisie majú auto, auta v skutočnom živote, ako by sme to mal zorganizovať. No a po, piatich e, minútach, bolo to takmer ako na rade, prišli so spoločným e, plánom. No už čo by ste mohli robiť? Mohli by ste e, chodiť po skutočných cestách a na auto by sa pripojilo nejaké mobilné testovacie zariadenie a potom by ste sa rozvedeli, aké emisie toto auto má. Samozrejme, toto, bola, toto bolo vynikajúce riešenie No a potom som si prečítal dokumenty, ktoré e, ste nám e, postúpili a tam sa spomína, že v januári 2011 komisia začala s hĺbkovou analýzou e, presne tejto otázky, ako merovať tie skutočné emisie automobilov. A po štyroch rokoch v porovnaní teda s 5 minútami týchto 9-ročných detí citujem, e, e, by sa teda e, chodilo po reálnych cestách za určitého vzorca akcelerácie a deakcelerácie a prenosný merací systém pripojený na auto by meral emisie. No, takže toto trvalo komisii 4 roky. Ale to nie je všetko. To bolo v maji 2015 kedy členské štáty eh, v regulačnom výbore eh, s tým súhlasili. No a potom eh, trvalo ďalších 7 mesiacov na to, aby sa tento test aplikoval. A možno práve preto, že to je tak zložitá veda, tak to trvá dva roky v pilotných projektoch, aby sa overilo, či sa to naozaj takto dá realizovať. Takže možno by ste mohli vysvetliť Prečo to trvá naozaj roky a roky, aby sa prišlo s tak jednoduchým riešením? To je moja prvá otázka. A po druhé, mám dojem, že tu máme dva odlišné rozhodovacie procesy v Európe. Jeden transparentný, verejný, demokratický, e, zodpovedný, kde je komisia, e, parlament a rada, do nich involvané, kde stanovujeme mysné limity ktoré sa stanú európskym zákonom. To je teda jeden proces rozhodovací. Druhým paralelným e, je e, nedemokratický tajný postup a dá sa že e, zámerom tu je hlavne, ako obísť ten demokratický proces. A to je technický výbor. Takže e, keď my sme diskutovali minulý týždeň e, s e, komisárkou Biankovskou tento prípad Volkswagenu, práve v tomto čase sa stretával technický výbor Bruseli. A vy hovoríte, že ešte nie je návrh na stole, ale pokiaľ ide o moje dobré informácie, niečo na stole už je, čo prichádza zo strany komisie, obsahuje to návrh s faktorom e, konformity 2006, 1,6 e, na rok 2016 a potom od roku 2019 iný limit. A to je tak konkrétne, že to nemôže neexistovať. Samozrejme, je to otázka slovíčok, môžete to nazývať neoficiálny dokument, ale je to návrh, ktorý skutočne komisia predostrela na technickom výbore minulý týždeň. Takže ako môžete povedať, že ako náhle sa sformuluje návrh, bude poskytnutý parlamentu. Návrh je, takže nenazývajme to rôznymi slovičkami, nehovorme, že tu nie je návrh, návrh je. A moja otázka s týmto spojená, keďže nedostatok transparentnosti je e, celým e, tým jadrom problému teda škandálu Volkswagene. Nemyslíte si, že by ste mali zmesiť, zmeniť vašu politiku transparentnosti vo Financial Times? Skupina e, e, e, sa, sa tiež žiada ehm, zvýšiť transparentnosť v, tej, v tejto oblasti, pretože to, to ohrozuje celý priemysel automobilový. Vy hovoríte, že chcete plnú transparentnosť a potom nám hovoríte o zhrnutí ehm, stretnutia. My ich poznáme, to sú nejaké dva riadky. Ja si želám plnú transparentnosť. Ja chcem, aby sme mali k dispozícii tu v parlamente ten návrh a takisto e, by ma zaujímali všetky pozície členských štátov. Nemyslíte si, že v tejto kríze, e, keďže e, tu ide naozaj o kvalitu vzduchu, pre našich 500 tisíc obyvateľov. Nemyslíte si, že ľudia majú právo vedieť, čo v ich mene predostierajú za týmito zatvorenými dverami e, jednotlivé krajiny? Ja si potom myslím, že ľudia majú právo to vedieť. Dajte to, prosím, dajte túto možnosť. Ešte posledná vec, tá sa týka otázky, či komisia vedela o tom, čo sa stalo predtým. Hovorili sme o tom s pani komisárkou Genkovskou Povedala, že komisár o tom nevedel. Napriek správy GRC e, z rokov 2011 a 2013, čomu ja ťažko porozumiem je, že v týchto správach nehovoria o, explicitne o podvádzaní. Spochybňujú však to, či by to také niečo mohlo byť. Nemyslíte si, že to je úloha komisie potom pýtať sa na informácie z členských krajín, ktoré sú zodpovedné za testovanie a, a e, vymáhanie, aby teda vysvetlili tie veľké rozdiely medzi laboratórnymi testami a skutočnými emisiami. Toto bola úloha komisie. Možno vy budete vedieť vysvetliť, prečo tak komisia neučinila. Ďakujeme teraz pán Eichhout. Ďakujem nadviažem na pána Gebrandyho. Tému o transparentnosti. Mám tak trochu pocit, že komisia sa tvári, e, že by jej vyhovolo status quo, ako by sa nič nebolo stalo. Ako keby občania nechceli vedieť, čo sa bude diať. Ako, e, aká je pozícia môjho členského štátu? Chcú vedieť od komisie, že tu nie je vlastne formálny návrh, ale pozrime sa úprimne na to voči našim občanom. Tento materiál je tu už po mnohé roky, bolo tu podvádzanie a množstvo občanov si zaslúži transparentnosť a jasný postoj komisie, aký je ich návrh a aká je reakcia členských krajín. To si zaslúžime a my vieme, že na stole je návrh komisie Prečo inak sa pýtate členských krajín, aby reagovali pred piatkom? Reagujú na čísla, ktoré navrhujete. 1,6 je z tých čísiel. Môžete síce povedať, že to nie je formálny návrh, ale ako ja môžem potom vysvetliť u mňa doma, že takto Európa rieši túto problematiku? Bolo tu klamanie, podvádzanie a tajnostkárstvo teraz s návrhmi a nechcete povedať ani e, občanom, čo navrhujete a čo robia členské krajiny. Hovoríte o medziinstitucionálnej dohode, ale parlament by ste mali prijať rovnako ako členov výboru, rovnako ako e, návrh implementačných opatrení. Chceme iba transparentnosť k tomu, čo ste vy navrhli a musíte tiež zverejniť výsledky hlasovania to je pre vás potom silná páka na to, aby ste ukázali, čo vlastne je vklad členských krajín. Aby občania trošku viac verili v proces. To si naši občania zasluhujú. Nechcem formalistické argumy, že toto nie je ešte formálny návrh. To, tomu nikto nebude rozum, rozumieť. Členským krajinám bol zaslatý návrh, tie majú reagovať, poslite to prosím i vonkajšiemu svetu. Druhý bod, týka sa samotného návrhu. Pr, e, výkonnostný faktor 1,6. Ja z toho chápem len toľko, že tých 80 mg ako limit zvyšujete. V nariadení bolo 80, je možné emitovať viac a Chcem z našich inštitúcií od komisie právny, e, právnu radu, pretože v článku 1 sa hovorí, pri normálnom použití by auta mali e, rešpektovať implementačné opatrenie a toto opatrenie. V tomto opatrení je 80. Teraz robíte na implementačnom návrhu, kde sa 80 zmení na 1,28. Konform, e, teda faktor 1,6. A to je E, to stúpa z 80 na 128. Vy tým vykonávacím predpisom meníte predpis. Ja neviem, či to je právne možné. My sme predsa prijali nariadenie, ktoré stanovuje ten štandard na 80. Takže neviem, prečo vy môžete zmeniť e, zmysel nariadenia. Ľudia povedia, že to Ehm, to musí byť technicky realizovateľné. Ale ja chcem povedať, že sú štúdie rok staré, ktoré ukazujú, že na cestách sú autá, ktoré rešpektujú tieto štandardy. Je to technicky možné, my to vieme. Vieme, že rôzni výrobcovia aut si vyberajú rôzne technológie. a dávajú ich dokonca v inej forme na americký a na európsky trh. A jediný dôvod, prečo tak robia, sú na úvahy o nákladoch. Vieme, že sú tu dostatočné technológie, ktoré splnia európske štandardy, dokonca i striktnejšie americké. Prečo tu teda vôbec diskutujeme o flexibilnejšiemu e, cieľu? odvodním, že, že to nie je technicky možné, ale prečítajte si štúdie. Technicky možné to je. E, určité e, spoločnosti plnia pravidla, treba byť len tvrdší tým, ktorí nechcú, nechcú podporiť. To e, musí zmeniť komisia, aby nastolila novú, znovu e, dôveru občanov. Ďakujeme teraz pani Pierik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď toto počujeme a cítite už rok v parlamente, tak si pomyslíte vlastne, čo tu všetci robíme. Každý vie, že je to možné. A ja som sa pýtala cez víkend kolegov, a hovorila som o tom aj s ostatnými. Jednoducho dajú sa tie testy realizovať, dá sa to robiť, nemusíte roky o tom zasadať. To sa všetko dá spraviť rýchlo. Ja som pochopila aj z politike, na štátny tamník sa povedal, že treba tu, ehm, to nariadenie veľmi rýchlo zaviesť. Takže my tu nemusíme roky čakať, my musíme niečo rýchlo urobiť ide o zdravie. A prečo to hovorím? Pretože už 30 rokov mám urobiť ďalšou látkou, vecou, ktorá súvisí s dusíkom a to sú polnohospodári. Polnohospodári sú tiež dusík. Ak máte o tri kravy viac alebo viac ošípaných na poli, na, pas, na, pa, na paši, tak máte tiež dočinenia so, e, so znečisťovaním životného e, prostredia a máte za to pokutu. Takže nemus, nerobme ani z kráv posvetné kravy, jednoducho robme tak, aby sme mali centrálnu e, európsky orgán na testovanie, ktorý by to, na to dohľadal. Je to takisto potrebné, je to potrebné tak ako jeden nariadenie, Môžeme o tom stokrát hovoriť a že to komisia dobre neurobila, ale o tom nechcem e, dlho hovoriť stále, na nich sa stiažovať. Musíme konať a pozrime sa, ako to v Európe vyriešime. Ďakujem. Thank you very much. Now Miss Dalli. Ďakujeme, ďalší rečník. Poďakujem najprv komisie, ale tie informácie, ktoré ste nám dali, sú veľmi e, sporadické. Hovoríte o nedokončenosti, hovoríte, že sa to dokončí bez, bezodkladne, že my však potrebujeme dátum kedy. Videli sme faktory konformity, je tu návrh. Takže prečo ste sem e, neprišli a ne, prečo ste neboli transparentní? Diskusujme o tom, čo navrhujete Pridlha 1 je, nám dáva metódu kalkulácie, my potrebujeme však uistenie, na akom faktore sa vy nakoniec dohodnete. Potrebujeme uistenie, že najnižšia dosiahnutelná hodnota sa posúdi. A chceli by sme, aby nás komisia uistila, že totiž napríklad prechodný faktor vyšší než 1,5 sa nezoberie do úvahy. Nie je tu momentálne dôkaz, kde by nám čierne na bielom bolo ukázané, že to je potrebné. Druhý krok, my by sme chceli, aby komisia nám, nás uistila, že sa nepozrie na faktor vyšší než e, tý, ten, o ktorom hovorí nariadenie z roku 2007, 80 mg na kilometr dosiahnutý pri bežnej jazde. Hovoríme o nariadení z roku 2007. E, zastaralé nariadenie z 8 rokov staré. Komisia e, e, nespomenula kalendár. My sme vyžiadali čo najrychlejšie implementáciu minulý týždeň naposledy v pléne. Bude sa rešpektovať dohodnutá E, tý časový harmonogram. Treba naň tlačiť, aby sa rešpektoval a sledoval. A posledná otázka. Hovorili sme tu o, e, o, o regulátorovi, ktorý by mal e, vrchný dozor. Spomínalo sa to v súvislosti so škandálom Volkswagenu. Máme národné do, orgány dozoru nad trhmi. Oni majú dozor nad vozidlami. Vieme však, že národné autority nemajú ani kapacity, ani skúsenosti. Akú pozíciu teda má komisia, aby tu bol európsky regulátor alebo orgán, ktorý by sa na tieto veci pozeral? Ďakujem. Ďakujeme teraz Ivo Belet. Ďakujem veľmi pekne. Veľa sa už povedalo, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité a pridávam sa k tomu, čo povedala už pani Schiera Dali a síce, že nezávislý orgán je veľmi dôležitý pre tieto testy. S minimálnym faktorom konformity zostávajú úplne nezmyselné, ak nebudeme mať nezávislý orgán nad tým, ktorý by sme nemali, taký by sme nemali taký nezávislý orgán typového schvalovania. My máme tie dostatočné nástroje v EÚ, môžeme, môžu to byť, ja neviem, agentúry alebo e, e, služby e, komisie, ale jednoducho potrebujeme, aby bolo monitorovanie, kontrola a to, čo o tom tu dnes hovorím, je úplne zbytočné. Komisárka Bienkovská minulý týždeň v pléne to nevylúčila, a nepotvrdila, že to urobí, ani to nevyvrátila. A som veľmi... A takže my tu hovoríme o ADI testoch, ale to sa nedá oddeliť od typových schvalovania nezávislým orgánom. Takže by som chcel, aby komisia e, sa k tomuto vyjadrila a aby, to bolo, aby táto otázka bola súčasťou celého balíka. Ďakujeme. Teraz dám slovo komisii. Ešte nie, prepačte. Pani Evi má poslednú otázku ešte. Ďakujem, pán predseda. Mávala som už dlhšie, ale ste si ma asi nevšimli. Chcela by som e, sa spýtať komisie, ako je možné, že keď e, už ako to zaznelo na minulom pléne z úst mnohých kolegov, keďže tu boli dôkazy zo spoločného centra výskumu, e, že sú tu odlišné hodnoty, pokiaľ emisie, že teda boli tu dôkazy, e, ktoré potom e, nám boli potvrdené aj počas e, jednej jedného vystúpenia komisie, kde sa teda práve toto spomínalo, tieto testovacie modality a odlišnosti sú spojené. Pýtam sa teda, e, v momente, kedy komisia e, sa dozvedela o tom, že e, sú tu takéto riešenia, ktoré menia výsledky, ako to, že nekonala? Keď pracujeme pre Európsku úniu a vnútorný trh, a chceme e, zabezpečiť rovnaké podmienky pre e, automobilový priemysel. Ako je možné, že, že dôjde takéto situácii, ktorá e, niekoho uprednostňuje, kde teda komisia niekoho uprednostňuje, takže tam ste nechránili trh. A nechránili ste Eh, hospodárskú súťaž. A ďalšia vec, ktorú, na ktorú by som sa chcela spýtať komisie, konflikt záujmov, ktorý vzniká medzi národnými homologizačnými orgánmi a národnými e, záujmami, e, teda automobilovými e, firmami, pôsobecme v týchto krajinách. Veľká e, časť e, povolení e, príjma luxemburský orgán, z toho vyplýva z, to vyplýva z dokumentu, ktorý sa nám dostal pod ruky a mňa teda naozaj zaujala táto skutočnosť, že veľa týchto povolení e, sa príjma práve v Luxemburgu. Prečo? Aká je tá motivácia? Thank you very much. And now I think that we can uh, give the floor to the Commission. Teraz uh, dáme slovo komisii na odpovede. Možno by som celú vec mohol dať do uh, súvislosti od nedávnych udalostí. Treba hovoriť o viacerých líniách treba spojiť všetky zistenia z jednotlivých e, orgánov e, členských krajín a treba podniknúť opravné opatrenia. Treba sa e, stretnúť s týmito zástupcami Môžeme koordinovať na základe ich zistení, že dojde e, k výmene názor medzi členskými krajinami. Druhá línia, a že sa teda prijali opravné opatrenia, boli tu spustené test, testy na emisie, to je ten druhý balíček. A tretí sa týka pozeranie sa na typové schvaľovanie a systém schvaľovania typov a dozorovanie nad e, trhom. To boli pre mňa dôležité veci na no pripomenutie. Tri e, aspekty našeho prístupu jednoducho. Pokiaľ ide o otázku nemali sme tu e, dôkazy o tom, že takéto zariadenia by používali výrobcovia v Európe. Eh, od, od, od eh, legislatívy 2007. Vieme, že takéto zariadenia existovali. Nemáme však informácie o tom, že nad rámec eh, prípadu Volkswagen v USA kontaktovali sme našich amerických kolegov čo najskôr, hneď ako sme sa dozvedeli o ich zisteniach tie štúdie, ktoré e, urobilo naše spoločné výskumné e, zariadenie, toto nebolo súčasťou ich štúdie. Hovorili o tom, že tieto zariadenia by mohli byť jedným z dôvodov pre e, rozdielov, keď sa testovali vozidla. Tieto štúdie sa však prezentovali členským krajinám. Ako som už bol spomenul, naše nariadenie zakazuje ich využitie neimplementujeme e, ho. To, musí však, to musia robiť členské krajiny. Otázka, či sme boli pomaly v implementácii, nie, pretože ako náhle sme e, mali tieto štúdie v roku 2007, sme spustili e, prácu na emisných testoch. Keď sa ide na cesty, je E, nedá, sa tu zaručiť porovnateľnosť, e, opakovateľnosť, solidnú povahu testov. A to je dôvod, prečo to trochu trvalo. Mali sme dve možnosti, pokiaľ ide o testy. Sú to experti z nášho spoločného výskumného centra, ktorí na tom pracovali a prišli sme k záveru, že tento test, ktorý sme nechali, bol lepší ten s tým prenosným meraním. Tento výsledok bol pod, potvrdil, čo sme očakávali a pokračovali sme v hlasovaní potom v maji vo výbore a teraz sme na limitoch, takže určite sme nestrácali čas pokiaľ ide o to, že čo máme teraz na stole, v zásade, čo máme na stole, to nie je návrh. Sú to dokumenty na diskusiu. Musíme mať aj túto diskusiu, aby sme mali nejaký feedback a o to sa snažíme. Komisia nič nepripravila zatiaľ ale máme tu samozrejme takéto prvky, pretože potom hovoríme o tom, čo to bude, čo s čím počítame. Dvojstupňový prístup a uh, uh, A potom tá rýchlosť, čo je užitočné pri teste a podobne. Experti im povedali, že je to do 160 km za hodinu pri maximálnej výške 1200 metrov. Pre tých, ktorých by to zaujímalo. O, predvídame taký dvojstupňový prístup. Prvý dvojkrokový prístup. Prvý by ukázal ten prípravný čas. Od roku 2017 by sa SED, teda na monitorovacie účely zaviedol už v roku 2016 a potom od roku 2017 a potom o tom sa aj hovorilo na, v oznamení CARS 2020 a potom úplné dodržiavanie limitov so štatistickou chybou, pretože vždy je tá, tá otázka, že ak nie ste vo výške 1200 metrov, tak je to a tak ďalej a hraničné podmienky a potom úplná implementácia o dva roky neskôr. Konfor- faktor zhody um, aby sme zohľadnili určitú neistotu, naučili sa tie postupy a podobne. A to sa určite v priebehu času zmenší. Potom zbierame údaje pre prijatie tejto legislatívy. Našim cieľom je predložiť návrh na prijatie 28. oktobra Chceme konať rýchlo. Myslím, že to sa od nás čaká. Ako som už povedal, máme celý prúdy pri regulácii, koordinové vyšetrovanie členských štátov, korekčné opatrenia bez zmeny a potom, skutočné, potom testy emisí pri skutočnej jazde a tá druhá časť je posilnenie nášho systému typové skúšky, aj dohľad nad trhom. Už sme na tom začali pracovať ešte skôr, než vznikla táto situácia. Ale tieto posledné udalosti nás vedú k tomu, aby sme prehodnotili, že to, čo sme chceli mať, či stačí, alebo nepotrebujeme viac. A z tohto hľadiska sú všetky nápady vítané ale zatiaľ ešte nemáme nejaké konečné stanovisko, uvažujeme o viacerých možnostiach a je jasné, že musíme to ešte prehodnotiť. Vítame teda všetky návrhy, nápady, ale zatiaľ ešte nemáme predstavu o konečnom riešení. takže chceme mať potom aj testy pri e, skutočnej jazde a schválené čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte niekoľko otázok. Začne Matias Krot. Ďakujem veľmi pekne. Práve som povedal, mal som dneska možnosť merať kvalitu vzduchu z hľadiska počtu čiastočiek a najväčší problém, ktorý máme, je v mestách. V mestách máme zlý, zlý, zvuk, e, zlý vzduch. To, na to nepotrebujeme 1600 alebo 1200 metrov, tam stačí 5 metrov. Zabezpečí sa, alebo mohli by ste ešte raz vytveriť tých 160 km aj samozrejme to môžete v Nemecku mať na diálnici, ale nie v Bruseli, v meste. A my to dýchame každý deň, dýchame tú kvalitu vzduchu, že ktorá nie je dobrá. a vo prijazdové cesty do miest, presne to isté, aj tam je zlá kvalita ovzdušia. Ako dokážeme zabezpečiť v, v 95 prípadoch, e, ale e, vy ste hovorili o extrémoch, ako to môžeme zabezpečiť, že Ako môžem normálnym ľuďom vysvetliť, že táto zlá kvalita a tak ďalej, ako by ste prišli na tie parametry, prečo ste povedali, budeme merať 1600 metrov niečo a pri 160 km za hodinu, ako ste došli na tie hodnoty? Mohli by ste mi to vysvetliť? Ja som totiž to vaše vysvetlenie nepochopil. Teraz Ivo Belt, prosím veľmi stručne ešte, aby som to ďalej rozpracoval, pokiaľ ide o typové skúšky a posilnenie dohľadu nad trhom. Ten timing ma zaujíma. To, čo povedala komisia o tom, že vstup, že každý vstup je vítaný, ja si myslím, že to veľmi jednoduché návrh už môže byť zajtra na stole, pretože ste povedali, že nepotrebujeme novú agentúru, čakáme na návrh komisie, aby sme mali nejaký super dohľad nad národnými typovými testami, skúškami, aby to, navrhoval, aby to robila komisia a zajtra môžeme už prísť takýmto legislatívnym návrhom, si myslím. A ja sa pýtam, že či spolu s ďalšími e, ľuďmi, e, či to, čo, o čom ste tu hovorili, bude naozaj funkčné v roku 2017 alebo 2019. Ďakujem, Ivo Jan. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj komisii. A ďakujem aj za odpovede. Vy ste tu za e, DG, ktoré zodpoveda za konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a nie, ktoré zodpoveda za kvalitu ovzdušia. A preto by som sa chcel zamerať viac na konkurencieschopnosť. Veľmi sa ma dotýka kvalita ovzdušia a rovnako sa ma dotýka otázka dôveryhodnosti európskeho priemyslu. A tento podvod Volkswagena je veľká rana pre dôveryhodnosť európskeho priemyslu. Preto znovu vyzývam k radikálnej zmene vo vašej politike transparentnosti. Je to neakceptovateľné, Najmä teraz, keď čítame všetky tie informácie v novinách, každý deň, keď si otvorím noviny, si prečítam veci, ktoré nepočujem oficiálne, že vy máte v svojich vreckách to, čo je vo vreckách členských štátov, že hovoríte o faktoroch konformity a podobne a vy mi poviete, že žiaden návrh nie je na stole. Je to skutočne otázka slov. Je to otázka konkurencie schopnosti a transparentnosť je koreň, koreňom problémov, takže mali by ste tu nazmeniť svoju politiku a zverejniť všetky tieto dokumenty. Je to európsky priemysel, tento parlament a európsky občania, ktorí to majú právo vedieť. Posledná otázka, Basikaut prvom rade si vážim, že ste priznali, že sú aj návrhy na papiery. Povedali ste, že existujú dokumenty, takže to je návrh, že? Mohli by ste nám vysvetliť, prečo o tom Európsky parlament nevie, prečo ste nás o tom neinformovali veľmi jasne. Prečo tieto dokumenty ste nedali na vedomie Európskemu parlamentu? keďže ja viem, že medziinstitucionálna dohoda vás žiada, aby ste zaobchádzali s parlamentom ako členskými štátmi a to nerobíte, to je jasná vec. A potom by som ešte chcel vedieť ten právny posudok, ako môžete zmeniť normy nariadenia cez komitológiu, lebo to robíte s tým faktorom konformity. S faktorom konformity meníte normu, ktorá bola dohodnutá v nariadení a pokiaľ ja viem, to nerobí, to nie je dovolené. A znovu by som sa chcel spýtať, keď prídete s touto štatistickou časťou ako vysvetlením, že treba, máte tam mať aj určitú štatistiku, jednoducho nechápem. My všetci vieme, že v budúcnosti tieto emisie pri skutočnej jazde sa budú robiť za najlepších okolností, aby sa to čo najviac podobalo skutočnej jazde. A už teraz máme auta, ktorú dokážu splňať dokonca aj americké normy a to je 43 mg na kilometr, takže vedia dosiahnuť tieto výsledky. Ja nerozumiem, prečo sú tu potrebné štatistické odchylky. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam znovu slovo komisii. Ďakujem, pán predseda. K prvej časti otázky, neviem, možno som to nepochopil, nepovedal jasne, keď som spomenal tých 160 kilometrov a za hodinu a tých e, vyše tisíc metrov nadmorskej výšky ako maximálnu úroveň. A to je samozrejme medzi nulou a týmito. Takže samozrejme situácia v mestách je zahrnutá tiež do tohto rozsahu. Druhá vec sa týkala európskeho dohľadu ako som povedal, momentálne uvažujeme o rôznych možnostiach. Na to sme sa ešte nepozreli. Tu treba zohľadniť viaceré veci a máme aj skúsenosti z minulosti, keď sme pracovali v iných odvetviach a bolo to potrebné takéto niečo podobné riešiť. Teraz k otázke faktora konformity, musíme si uvedomiť, že keď sa prispôsobujú skúšobné metódy, musíme nadobudnúť aj skúsenosti a tieto neistoty súvisia s, súvisia s každým testom a faktor konformity by to mal vyriešiť. To, čo je jasné, je, že to získame povedzme za 3 roky a o 3 roky bude potom úplná implementácia pre celú automobilovú flotilu. Jednoducho chceme získať skúsenosti, aby sme sa tam dostali. A potom, pokiaľ ide o náš návrh, tak opakujem, to nebol žiaden návrh, to sú len prípravné dokumenty, diskusné dokumenty, opcie, ktoré rozoberáme a nemáme žiadnu politiku pre DG rast máme politiku komisie, dodržiavame pravidlá komisie v tejto veci a my neoplatneme pravidlá DG rastu. Takže myslím, že tým som odpovedal na vaše otázky. Myslím, že je dôležité, aby veci boli správne povedané, aby nevznikol dojem, že uplatňujeme rôzne pravidlá alebo normy v tomto prípade, dvojaký meter ten bežný komitologický postup predvída, tak ako tu už povedali viacerí, že návrh, návrh e, bude informovať členské štáty a Európsky parlament naraz. A ako kolega povedal, nemáme na stole návrh. Sú to technické dokumenty, ktoré prichádzajú s rôznymi opciami, faktami pre diskusiu medzi členskými štátmi a pracujeme veľmi rýchlo. A keď budeme mať reakciu o členských štátoch, pripravíme návrh e, rozhodnutia a to vám okamžite oznámime, aby ste mohli e, využiť svoje právomoci Možno je to situácia, ktorá nám vadí, ale takto je to, takýto postup je zakotvený a nariadenie o komitológii uplatňujeme niekoľkokrát do mesiaca a nemôžeme, nemôžeme sa v niektorom prípade odchýliť od zaužívaného postupu. Ďakujem. Prepačte, kolegovia, nemôžeme ďalej pokračovať v kladení otázok. Lebo máme spoločné stretnutie s DV Agri o 5. A ešte predtým musíme dokončiť iný bod. Ale je jasné, že parlament nie je úplne spokojný s odpovediami, ako ste si všimli. A môžem povedať, že, sme vás pozv- že vás pozveme na ďalšie zasadnutie výboru NV. To bude 9. novembra, 90 november, aby ste vysvetlili návrh, pretože dovtedy ten postup sa dokončí a my chceme do, byť dobre informovaní o návrhu a čakáme na vaše vysvetlenia návrhu. Dobre, takže toto môžeme ukončiť. Môžeme prejsť ďalšiemu bodu nášho programu. A to je e, implementácia e, environmentálnych zákonov, výmena názorov s komisiou. Komisii sme poslali niekoľko otázok a teraz Myslím, že by sme mohli začať našu diskusiu. Okamžite. A môžeme dať slovo komisii k otázke číslo 1 a potom neskôr môžeme pokračovať s ďalšími otázkami. Ja viem, že tu máme niekoľko poslancov medzi nami, ktorých táto časť nezaujíma, takže chcem poprosiť tých, ktorí chcú pokračovať v diskusii o dízlových emisiách, aby tak urobili vonku. A ďakujem. A teraz dávam slovo Marian Wenning, riaditeľke kvali- pre kvalitu pre kvalitu vôd a ovzdušia. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Otázka jedna. Chcem povedať, že komisia uskutočnila dve kola dôkladného hodnotenia, posúdenia plánu eh, hospodárenia s odpadom a potom sme mali jedno v 2014. Opatrenia eh, boli implementované viacerými zúčastnenými stranami a majú viesť dosiahnutiu environmentálnych cieľov eh, rámcovej smernice o vodách Obe správy ocenili úsilie členských štátov, keď e, pri dosahovaní cieľov máme niekoľko veľmi dobrých výsledkov, ale musíme aj povedať, že na základe toho, čo dnes vieme, ciele z roku 2015, to je dosiahnutie dobrej kvality vody, sa nepodarilo dosiahnuť. Takže musíme spraviť toho ešte veľa. Kde si myslíme, že by mali členské štáty robiť viac. To je niečo, čo je veľmi dôležité pre, pri druhom pláne hospodárenia s povodiami riek. A to bude marec budúceho roka. Potom máme štyri oblasti, kde je dôležité a, a vidíme tam zlepšenia. Očakávame, že členské štáty výrazne zlepšia monitorovanie a hodnotenie stavu vôd a po druhé chceme, aby riešili ten veľký problém, k tomu sa ešte vrátime difúzneho znečistenia z polnospodárstva, pretože to ovplyvňuje 90 našich riek a 30 spodných vod a toto sú tie opatrenia, ktoré musia ísť nad rámec toho business as usual. Ide najmä opatrenia v oblasti spoločnej polnospodárskej politiky. Tiam sa musia zrealizovať, aby sa zlepšil stav vod. Po tretie, chceme, aby vodné telesa, ktoré trpia negatívnymi dopadmi v zmene svojho tváru a toku, aby aj toto sa ozna- lepšie oznamovalo a keď členské štáty príjmu takéto opatrenia, tak nám musia odôvodniť, prečo to robia. To nám chýba. To nám chýba v prvom pláne spravovania povodí, pretože nedostávame od členských štátov dostatočné informácie. Zmiernenie takýchto negatívnych efekt účinkov e z e, hydromorfologických dopadov. Potom si myslíme, že členské štáty neuplatňujú to najlepšie, čo by mohli urobiť pri e, návratnosti nákladov, povedzme, z podvládkov e, za vodu. Jednoducho to by sa dalo urobiť lepšie. Ako vieme, tieto náklady môžu byť veľmi vysoké a členské štáty nepríjmajú opatrenia v tejto súvislosti. Chcem tu povedať ešte dve veci. Jedno je, že vy ste mali správu o implementácii rámcovej smernice o vodách a okolo C8 bilia sa stratí, ak to nebudeme správne implementovať a myslím, že sme vás podporili v tom, že chceme ísť práve týmto smerom, aby sme mali istotu, že tieto výhody naozaj dosiahnuť. Potom sme mali správu o biodiverzite a jej revíziu. aj tam je voda mimoriadne dôležitá a musíme dosiahnuť dobrý stav všetkých vodných telies pri našich cieľoch diverzity. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo navrhovateľovi pánovi Gambusovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem aj zástupkyni komisie, pretože E, zdieľate našu obavu, ktorá sa týka vodohospodárstva v členských štátoch. Komisia v svojom dokumente na smernica o záplavách, tak tam hovorí, že mnohé štáty to prijali, ale mohli by ste nám vysvetliť, či zohľadňujete vôbec aj situáciu so zásobami vôd. Väčšina členských štátov sa nezaoberá touto nutnosťou mať vodu v prírode a nemá ani žiadne opatrenia ale vy to nerobíte, pretože máme túto rámcovú smernicu o vodách a tam sú určité povinnosti. Máme tu veľa zlých príkladov, napríklad hydrologický plán, ktorý u nás rôzne fakty. A je to veľmi znepokojujúce aj Komisia vydala katastrofickú e, správu e, na adresu Španielska e, v marci. No a v apríli parlament položil otázku komisii, tá nám povedala, že aj v Španielsku. Prosím, hovorte pomaly. Tam komisia tvrdí, že Vodné projekty v Španielsku obsahujú e, veľa povodí veľkých riek, ale nehovorí sa tam o tom, napríklad rieka Ebro. A španielská vláda nám povedala, že vodný plán na rok 2015 sa nezmení v porovnaní teda s tým na rok 2009. Takže je tam jasný problém, už len preto, že je tu časový e, skos za kým sa príjmajú tieto e, plány. A dnes členské štáty teda nemajú také aktuálne e, hospodárenie s vodou, ktoré by bolo potrebné. A preto sa pýtam, aby e, ako, ako chceme za, za, zabezpečiť, že členské štáty budú splňať e, e, ekologické ciele na rok 2015, ako to stanovuje rámcová smernica o vodách. Ďakujem. A teraz pani Šeria Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi spokojná s touto otázkou. V Holandsku určite z hľadiska polnospodárstva sa hovorí veľmi veľa o tomto návrhu. Ho, povedala komisia, že ten cieľ 50 mg nitratov v, v, je dosiahnutelný cieľ pre cirkulačnú ek- ekonómiu jednoducho vody je dosť, ale každý má rôzne normy. A potom je tu ďalšia otázka. Chcela by som vidieť vašu správu, kde hovoríte, ak som to dobre pochopila, že že polnohospodárstvo je 90-percentným zdrojom a ja som počula, že napríklad sú to určité úniky a prepušťanie a e, tie sú tiež zdrojom znečistenia. Mali sme aj inú diskusiu, tak čo je teraz pravda a čo nie je pravda, to je podľa mňa veľmi dôležité, skôr než pôjdeme ďalej v tejto diskusii. Ďakujem. Thank you very much. Now Mr. Grammatikakis. Ďakujem teraz pán Gramatikakis. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi vďačný za to, že sa môžem k tejto dôležitej téme vyjadriť, teda e, k e, manažmentu e, vody a musím povedať, že táto správa a dopad na Grécko je tiež o všelijakých medzerách omeškaniach. Asi je tam problém na, v oblasti administratívnych schopností, alebo možno ešte horšie, e, politikom je jedno, e, ako sa to implementuje. Musím povedať, že Grekov ale veľmi e, zaujíma, bohatstvo ich e, environmentálneho habitatu. Ľudia sú nás e, veľmi e, prepojení na krásu našej prírody a veľmi sa obávajú, pokiaľ ide o jej ohrozenie. A preto sa chcem spýtať, do akej miery sa Grécku podarilo dostať, dostať prostriedky na implementáciu e, tejto e, smernice a potom e, celistvo, čo plánuje komisia urobiť, aby vyvíjala nátlak na členské štáty alebo motivovala ich, aby sme už nestrácali viac drahoceného času. A čo by mala urobiť nová grecká vláda, aby sa zabezpečilo, že táto rámcová smernica sa e, bude implementovať. No a na záver niečo, čo som si e, stále znova všímal, pán predseda, komisia, ale aj Európska únia zdá sa ostahnú len pri veľkých vyhláseniach a v oblasti implementácie e, sa to všetko neodrazí. Myslím, že musíme zabezpečiť, aby tu práve takýto rozpor nebol. Aby sme naozaj pokročili v eh, tejto rámcovej smernici o vodách. Ďakujem pekne. Slovo by som teraz udelil komisii, aby odpovedala. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o určité e, obavy, ktoré boli vyjadrené, toto je zjavne niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. My e, naozaj diskutujeme e, o tom, ako zabezpečiť všetky tieto postupy, prebieha aj verejná konzultácia, treba to zabezpečiť do konca tohto roka. Ako som už povedala, v marci 2016 sa to musí e, postúpiť komisii. Máme tu e, v, v prvom kole veľké meškania, to je naozaj pultovania hodné. E, hodnotenia teda k tomuto boli rôzne. Musíme v prvom rade sa e, snažiť e, členskými štátmi e, spojiť a poukázať naozaj na tie veci, ktoré sú neuspokojivé, ktoré chýbajú z tých prvých plánov. A aby ich predmet pre predbežné hodnotenia toho druhého plánu manažmentu ich už obsahovali v tomto druhom kole, ale musím povedať, e, že predsa len sú tu lepšie informácie nielen o stave, ale aj o monitoringu stavu, ale aj e, pokiaľ ide o jednotlivé opatrenia, či medzery, ktoré tu ešte stále sú. A pokiaľ ide o smernicu o nitrátoch, 15 e, mikrogramov na liter, to je štandardné číslo v tejto smernici to nutne nezabezpečuje dobrý ekologický stav, to závisí od ekosystému, ale tá, tu, e, v zmenici o vodách sa zachádza ďalej, tam, sa práve, tam je práve cieľom takéhoto dobrého ekologického stavu. A jedna z e, ďalších otázok e, sa tým zaoberá do hĺbky. A ešte som chcela povedať niečo o poľnohospodárstve a tých netesniacich potrubiach. Máme viacero zdrojov e, znečistenia. Nepovedala by som, že e, to nie je jedným z faktorov, prečo nemáme e, uspokojivý ekologický status, ale vieme aj, že máme tu aj dopad z poľnohospodárstva, ktorému sa musíme venovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz k tomuto bodu sa chcete vyjadriť? Dobre, k ďalšiemu bodu. Teraz by sme prešli k druhej otázke. Poprosil by som komisiu. aby e, sa teda vyjadrila. V zásade e, je to prepojené s tými otázkami, ktoré zazneli predtým, čo môžeme urobiť, aby sme zabezpečili správne implementovanie smernice. Ako som povedala, tento rok bol stanovený za cieľ pre dosiahnutie dobrého e, e, statusu. To nedosiahlo sa to iba 53 e, percentách povodí v EÚ sme to dosiahli, ale to predstavuje zlepšenie, pretože merané v porovnaní s rokom 2009 tu máme 10-percentné zlepšenie, to znamená v praxi naozaj viac než 10 e, e, tisíc e, vodných telies, ktoré sa zlepšujú. Všetko je teda otázka toho, ako sa to pozriete. Áno, nepostačuje, tam musíme toho urobiť viac, ale na druhej strane treba zohľadniť, že tu vidíme postup vo všetkých oblastiach Môže, môže to teda uh, trvať uh, aj roky, než sa uh, to uh, dostane na úroveň vôd. Takže z tohto nemôžeme odvodzovať, že nejdú veci správnym smerom. Práve naopak, mm, vďaka zlepšeniam, o ktorých som práve povedala, si myslíte, myslíme, že všeobecný trend je pozitívny a Dúfame, že aj nové údaje, ktoré dostaneme od členských štátov, toto podporia. Musíme posilniť naše kroky, to už som povedala. Máme e, doplnkové kroky v ostatných smerniciach, o nitrátoch, emisiách, e, e, legislatíva o chémii veľmi do, úzke kontakty s členskými štátmi, máme spoločná implementácia aj stratégia, či už ide o poľnohospodárstvo, ekoflow alebo e, ekonomika. Keď diskutujeme o členských štátoch a snažíme sa nájsť nejaké spoločné východiska v interpretácii e, rámcovej smernice o vodách, hľadáme, hľadáme nejaké spoločné e, e, e, riešenia. Takže my takúto politiku uplatňujeme už dlho a ak to neprináša ovocie, tak sa posunieme na teda úroveň vymáhania a tieto prípady prejdú do štádia konaní pre porušenie a uvidíme, že či na tej úrovni sa vyriešia, alebo či sa pôjde na súd napokon. No a potom dôležitý aspekt, e, ku ktorému sa ešte neskôr vrátime, tým je finančná podpora, ktorá je k dispozícii e, vďaka jednotlivým nástrojom EÚ, e, pokiaľ ide o regionálne fondy a fondy pre vidiecký rozvoj. Vidíme, že v niektorých prípadoch opatrenia z tohto fondu alebo fondu pre, e, pre poľnohospodárstvo sa naozaj nevyužívajú na tento účel a to je škoda. A ešte posledný bod na túto tému. Veľmi e, to bude závisieť od vašej e, podpory, aby tie plány riadenia dostali na strane členských štátov tú dostatočnú pozornosť, aby zvýšili svoje úsilie, nielen pokiaľ ide o e, čas predkladania týchto plánov, ale aj aby zabezpečili, že naozaj sa budú príjmať tie správne opatrenia v oblastiach, ktoré som práve spomenula. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz môžeme začať s pánom Eichautom. Ďakujem veľmi pekne komisii za objasnenie týchto eh, otázok. Vidím eh, tu trend pozitívnym eh, smerom. Je dobré, že teda všetko ide správnym smerom, ale ak máte 50-percentné zlepšenie za 5 rokov, tak to je veľmi pomalé zlepšenie. Eh, DG ECFIN alebo vlastne rozpočtové disciplíne hovorí tiež, všetko ide správnym smerom. No a potom eh, sa veci môžu eh, zmeniť. A špecificky k tej komunikácii o implementácii rámcovej smernice o vodách Veľa členských štátov jednoducho iba e, pokračuje e, v tom, čo robili doteraz. A ja neviem, kedy komisia sa zasadí za to, aby e, členské štáty trošku svoje úsilie posilnili, pretože pre veľmi veľa členských štátov toto je jednoducho iba ich obvyklý postup. Samozrejme, áno, komunikujú s vami, ale nejako e, neposilnia svoje úsilie. Mohli by ste teda povedať, e, v teórii by toto mohlo viesť dodatočným opatreniam a e, raz by sme napokon sa mohli dopracovať až na súd. Takže čo urobíte, pýtam sa špecifickejšie, čo ak niektorý členský štát neposilní svoje úsilie, kedy zabezpečíte, aby boli ambicioznejší, aby nerobili len tak ako doteraz? aby to urobili do konca tohto roka. Ak nie, tak kedy príjmú kroky. Takže zaujímajú ma konkrétnejšie odpovede, než e, len e, vysvetlenie e, vášho všeobecného portfólia krokov, ktoré by ste vo všeobecnosti mohli prijať. Ja si myslím, že je naozaj na čase, aby komisia bola trošku prísnejšia ako v prípade DG Exim v mnohých iných sférach. Ďakujem veľmi pekne. A pán gramatika Kis. Ďakujem. E, chcel by som e, začať tam, kde e, kolega predo mnou skončil. Počujeme všeobecné vyhlásenia o všetkých členských štátoch, ale ja som sa pýtal špecificky na Grécko. A je ťažké, keď sa pozeráte na tie čísla, zhodnotiť, či to, na čo sa pozeráte, je e, zlepšenie alebo opak. Myslím, že otázky týkajúce sa vody sú veľmi dôležité pre obyčajných ľudí, aj pre nás. A ja by som tu naozaj videl e, rád skutočný e, postup a nielen rôzne interpretácie. Eh, je si komisia vedomá nejakých eh, problémov s určitými členskými eh, štátmi, nejakých víziev pre ne pri implementácii tejto smernice? napríklad v súvislosti s prichádzajúcimi klimatickými zmenami, ktoré by mohli viesť k chronickému nedostatku vody. Je si komisia vedomá týchto víziev a ak áno, a ako chce zabezpečiť, že proces implementácie smernice v týmto, týchto krajinách sa udeje a ako môže zabezpečiť, že e, správne zhodnotí aj tieto e, prídané vystávajúce výzvy. Ďakujem pekne, pani Miller. E, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, zastupujem tu eh, kolegu Jana Hojtymu. Položil komisii dve otázky, eh, číslo 4 a 8 a ja vás prosím, aby ste odpovedali aj na ne. Nemám ich teraz konkrétne pred sebou, ale mali by ste ich mať k dispozícii. My pracujeme takýmto spôsobom Začneme s prvou otázkou, potom sa diskutuje o tomto bode a potom sa e, postupuje ďalej. Ak počkáte, určite e, si vypočujeme odpoveď. Slovo by som teraz e, udelil komisii a prepačte pán Pedičíny, už len malý dodatok k tomu, čo povedal kolega Eichhout. My sme vyzvali eh, komisiu, aby zareagovala na eh, jednu eh, veľmi citlivú otázku v Taliansku, pretože je jedno miesto, kde sa ťaží roba a, ktoré je veľmi blízko zásoby spodnej vody, ktorá vlastne zásobuje celý juh Talianska, Apuliu, Bazilikátu, a tak ďalej. A toto miesto bolo e, znečistené e, e, PBC a inými toxickými látkami, takže ľudia pijú kontaminovanú vodu už roky. My sme to signalizovali komisii, komisia začala vyšetrovanie, ale prešiel rok, nič sa nestalo. Vrátim sa teda k požiadke, požiadavke Basa Eichhauta čo sa stane, keď sa e, dostanete do tohto bodu? Máte informácie o tom, čo sa deje, že e, základné princípy, e, základné práva občanov EÚ sú porušované, teda právo na zdravie. Čo robíte konkrétne, aby ste ochránili zdravie občanov? Thank you very much. And if we have uh, no other question... Ďalšie otázky, ak nie sú, tak dáme priestor komisii na odpovede. Ďakujem. Pokiaľ ide o viaceré otázky, najmä otázku číslo 8, čo robíme a ako budeme pokračovať, čo budeme byť konkrétnejším krokom. Ideme dvoma cestami. Na jednej strane intenzívne komunikujeme s členskými krajinami, aby sme im dali možnosť pochopiť, nájsť spoločné chápanie, ako implementovať túto smernicu To priviedlo k veľkej miere pokroku. Bez toho procesu by to nebolo možné. Pokračujeme v tom, zintenzívňujeme to. takisto prebiehajú naše procesy pre porušenie predpisov. Nejde len o smernicu o, o o vode, ale i odpadové vody, smernicu o vode na kúpanie. Je to teda jedna oblasť, kde e, sme veľmi aktívni. Sledujeme právnu stránku. Nakoniec sú to však členské krajiny, ktoré musia konať odbočka. Máme cieľ e, dobrého, šta- dobrého stavu v roku 2015, ale spomeniete si asi, že v článku 4 je množstvo výnimok, ktoré členské krajiny môžu využiť e, až do roku 2027 za určitých podmienok a vždy s príslušnými odvodneniami. Diskutovali sme s členskými krajinami a toto chceme zlepšiť. oprávnenie pre tieto e, e, zdôvodnenia musia byť solidnejšie než doteraz. Pokiaľ ide o Grécko, máme len najnovší plán Grécka z augusta tohoto roka. Sledujeme to a budeme musieť vidieť, ako to vyhodnotíme, to momentálne neviem odhadnúť. Paralelne však sme diskutovali s Gréckom. Pracujú už na druhom e, pláne pre spravovanie korít riek. Pokiaľ ide o nedostatok vody, smernic, rámcová smernica o vode hovorí nielen o jej kvalite, ale i o jej kvantite. Máme usmernenia pre obdobia sucha, ktoré môžu použiť členské krajiny, keď eh, pripravujú tieto plány manažmentu korít riek. Verím, že som zodpovedal na všetky otázky. Určité e, témy odpoviem potom pri ďalších eh, otázkach. Ďakujeme. Tretia otázka. Projekty manažmentu eh, vody. A hneď dávam slovo komisii. Táto otázka súvisí s rozhodnutím súdneho dvoru povinnostiam, ktoré stanovuje smernica o rámcová smernica o vode. Tento rozsudok nenaznačuje, že všetky nové projekty odteraz nemôžu byť implementované či e, schválené. Súvisí to len s podobnými rozhodnutiami. Treba myslieť, kým konáte predtým, než sa zasiahne do životného prostredia, aby sa našla rovnováha. Pred schváľovaním projektu ho teda treba posúdiť, nie je to niečo nové či neočakávané. Mali sme to už v smernici IAA aj v e, smernici o habitate. Stav e, vodstiev by to mohlo zhoršiť. Sú tu určité odchýlky v rámci smerníc. Tieto podmienky sa nezmenili po tom rozhodnutí súdu. Projekty v rámci IAE. nech vidíme dôvod, prečo by tieto nové projekty mali byť z, e, zablokované od výkonu, keď sú predmetom týchto požiadavok. A ak aj má dôjsť zhoršeniu stavu v zmysle smernice o vode, vykonajú sa, ak splňajú podmienky podľa článku 47. Výsledkom takéhoto hodnotenia môže viesť k prijatiu projektu s cieľom nájsť lepšiu rovnováhu. Nie všetky projekty sa môžu zrealizovať tak, ako sa zamýšľali. Môžu sa modifikovať a to už je dlhodobo eh, eh, upravované v európskom práve. Ďakujeme, pán Dante. Je voudrais d'abord remercier euh, la Commission pour... Ďakujem. To rozhodnutie súdneho dvoru e, zdôrazňuje veľký rozdiel vo výklade zo strany členských krajín k tejto otázke degradácie a k spôsobu, akom sa vykladali materiály, ktoré sa predložili. To konkrétne rozhodnutie e, išlo o finančné e, vyrovnanie. Expertíza ukazuje, že dočasne sa prostredie môže zhoršiť, ale s cieľom, že prebehnú práce, ktoré prostredie zlepšia je viacero príkladov, ktoré by som mohol uviesť. Napríklad e, pre, pre ozdravenie e, hôr s cieľom zabrániť e, záplavám. Ďalší príklad, to je problém týkajúci sa výkladu použitia ďalšej smernice o záplavách v prípade E, priestorov, kde môže byť konflikt vo výklade medzi smernicou o vode a smernicou o záplavách. Otázka znie, či strednodobo komisia zamýšľa modifikáciu, aby to bolo presnejšie a neboli rozdiely vo výklade. S cieľom zlepšiť prírodné prostredie. Neviem, či niekto sa chce vedieť slova k tejto otázke. V poriadku. Teraz teda komisia. Well, <clears throat> One clarification that I would... Ujasním. Táto smernica sa nezaberá e, dočasným zhoršením stavu, ako ste o tom hovorili, takže konfliktu nie je. Ďalší bod. Už od roku 2008 tu máme spoločný spoločné implementačné usmernenia pre stratégie a rozhodnutie súdu je tu konzistentné s týmto usmernením a preto politická línia komisie sa zabezpečuje s výnosom súdu. Pracujeme na pracovnom programe na roky 2016 až 2018 s členskými krajinami, kde o súdnom rozhodnutí budeme diskutovať s členskými krajinami, aby sa zabezpečilo, že interpretácia, výklad rozhodnutia bude rovnaká, aby sa nestalo, že e, rôzne členské krajiny to budú aplikovať budú iným spôsobom. Ďakujeme. Ďalšia, ďalší bod. E, pod B. E, ďalšie oblasti politík. Otázka číslo 4. Je o znečistenie zo strany polnospodárstva. Nech sa páči komisia. Toto je problém, ktorý sa už opakuje. A len zopakujem, v tomto kontexte sme v kontakte so všetkými členskými krajinami, aby bola dobrá implementácia smernice o dusičnanoch. Veľmi to súvisí s rámcovou smernicou o vode. Je tu i výmena názorov k implementačnému rámcu výboru pre dusičnany kde ide o implementáciu tejto smernice. Je tu medzera v implementácii a my musíme zabezpečiť plnenie záväzkov členských krajín právnymi krokmi. Komisia už v tejto oblasti spustila viacero procesov. členskými krajinami tiež pripravujeme mandát na spoločnú implementačnú stratégiu pre budúce dva roky. Tu budeme úzko sledovať otázky, ktoré sa dotýkajú polnohospodárskeho sektora. Budeme sa snažiť v diskusiách predložiť, v diskusiách s členskými krajinami predložiť výklad spoločný, aby sa riešili tie najvýraznejšie problémy z rôznych typov znečistenia, takisto ťažobná problematika a zmeny prírodnej morfológie. Bilaterálne sme s členskými krajinami vyjasnili, že v základných opatreniach je medzera, a že treba, aby sa nie len implementovali základné opatrenia, ale tiež možnosť alebo potreba členských krajín ísť za hranicu bežných opatrení. Je tu tiež otázka Srbského účtovného dvora. V, smerni, v rámcova e, smernica o vode a smernica o pesticídoch. Tu komisia pracuje, spolupracuje s členskými krajinami, ale i v rámci vlastných služieb, aby zabezpečila, že skutočne, keď sa reviduje spoločná polnospodárska politika, nadnesieme tiež otázku e, vzájomného plnenia u rámcovej smernice o vode. Sú tu ďalšie opatrenia, ktoré sa použijú na to, aby polnospodársky sektor mal možnosť plniť, pomôcť plniť opatrenia. Je tu povinný e, na schéma poradenstva v polnohospodárstve. Sa môže zabezpečiť, že sa využívajú tieto rady pri implementácii týchto opatrení. Je to nevyhnutný nástroj. Novým nariadením o rozvoji vidieka je tu veľmi jasný v rámci kľúčovej legislatíve možnosť zlepšiť manažovanie e, e, vodných zdrojov, využitie zdrojov vody polnohospodárstvom. To sú explicitné elementy, kde regióny musia plánovať svoje prostriedky v svojich programoch rozvoja e, vidieka. Je tu množstvo opatrení, viacročné e, programy, e, ktoré môžu využiť členské krajiny. V roku 2017 až 2019 bude výročná implementačná správa z manažujúcich e, inštancií a budeme môcť e, oceniť postup, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz slovo má pani Oken. Ďakujem. Ďakujem zástupcovi komisie Máme tu však tento veľký problém. Väčšina členských krajín nemá e, príslušné opatrenia. My máme v Dánsku napríklad e, novú vládu, e, nemáme pritom ministerstvo životného prostredia, bolo spojené polnohospodárským ministrom jednoducho bolo asimilované. Celé zákonodárstvo tým pádom stráca silu. Aj e, tieto bariéry, pohraničné zóny, to všetko, čo e, spôsobuje znečistenie riek, ale tieto nové, nová dánska vláda Nebude to možné. Je tu prehnaná implementácia zákonodarstva EÚ. Ak teraz komisia teda tu netrvá na tom, aby sa zákony dodržiavali pre Dánsko. Je to po dlhé roky výzvou a stále sa diskutuje u nás v Dánsku a viem, že sú tu mnohé ďalšie oblasti v Dánsku. Jednoducho je veľmi extenzívne polnohospodárstvo. Komisia by tu mala konať. Chcem vedieť, či komisia čo si podnikne a v konečnom dôsledku e, odstráni všetky tie, všetky tie zvesti o prehnanej implementácii chcem aj vedieť, či sa budú dodržiavať odporúčania účtovného dvora. Keď by sme to mali zobrať e, vážne, tak by to znamenalo, že by sa zlepšila aj táto cross compliance a ako to teda bude? Môžem tu povedať, že by bolo naozaj e, podkopaním všetkých mm, možností, e, ktoré majú dopad na životné prostredie. A určite sa to týka aj viacerých členských štátov, že tu ide o oslabenie a je to otázka, ktorú kladiem nielen v mene Dánska, ale aj v os- mení ostatných členských štátov a chcela by som vedieť, ako sa to bude riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Hosling. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť niečo sa spýtať. Vy ste hovorili o nitrátoch. Ako to vyzerá v členských štátoch? Videli sme náraz nitrátov v spodných vodách v členských štátoch. Môžete nám povedať, ako vyzerá situácia v členských štátoch. Máme nedostatky v, v implementácii. Čo ste mali konkrétne na mysle? na mysli? Je to administratívne, alebo je to pri uplatňovaní nejakého práva, právneho predpisu? Potom sme tu prijali otázku o zazelenení, greening. Myslíte si, že to bude viesť k lepšej situácii, alebo myslíte si, že Mm, e, nie, nemáme mať veľké očakávania. Ďakujem veľmi pekne. Ak už nie sú ďalšie otázky, tak dám slovo komisii, aby odpovedala. Ďakujem za tieto vstupy. Pokiaľ aj za otázku pani Auken. Áno, uvedomujeme si, že e, e, teraz sa zaoberáme prehodnocovaním niektorých opatrení, ale existujú rôzne cesty k dosiahnutiu cieľa. My ako komisia chceme vidieť dosiahnutie cieľov a cez programy a opatrenia a plány, ktoré dostávame, môžeme povedať, či si myslíme, že tieto opatrenia stačia. Momentálne je to takto. V prvom cykle sme už odpovedali, dali sme naše pripomienky, hovorili sme o tom s členskými štátmi, vrátane Dánska vieme, kde sú ich slabé miesta. A teraz čakáme na druhé plány spravovania povodí a z tých potom budeme vedieť, či si myslíme, ako to vyzerá a budeme môcť povedať, ako má vyzerať ďalšia situácia a aké ďalšie opatrenia budeme potrebovať. Pokiaľ ide o správu dvora auditorov, tu sme si nielen prečítali veľmi pozorne, prediskutovali sme ju s nimi a myslím si, že e, sme našli možnosti pozitívnej reakcie a dokázali sme zapracovať viacero z ich odporúčaní Neviem vám takto povedať všetky tie detaily, ale som absolútne presvedčená, že tu máme odporúčania, podporili sme to, ale toto nie je v rukách komisie, to je v rukách členských štátov. Členské štáty musia prijať takéto opatrenia a my to vieme posúdiť a môžeme s nimi komunikovať Môžeme im pomôcť, aby sme prijali tie správne opatrenia a keď to bude potrebné, tak ich dá, dáme na súd. Môžeme začať konania pre porušenie. Uviedla som, koľko takýchto konaní vedieme. To sú tie opatrenia, ktoré môžeme my ako komisia použiť. A ja si myslím, že to je skôr téma pre členské štáty. A dôležité je, aby všetci boli zapojení do plánov hospodárenia a aby spravili svoj príspevok. Takže tu by som to uzavrela. Myslím, že som odpovedala na všetky otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem veľmi pekne a teraz by sme mohli prejsť k ďalšej otázke. Otázke pána Vitemu a tá otázka e, bola položená a najprv dám e, slovo komisii, aby odpovedala. Ďakujem. Už sme hovorili veľa o smernici o nitrátoch v rámci e, plánov hospodárenia v povodiach a potom o tom druhom cykle, kde členské štáty budú musieť posúdiť svoju súčasnú situáciu a aké sú ich povinnosti vyplývajúce e, z týchto úloh, ako monitorujú a čo majú spraviť preto, aby sa použili správne opatrenia. A ako som už povedala v predchádzajúcich odpovediach, my si myslíme, že smernica o nitrátoch a ekotopoch je to najdôležitejšie pre rámcovú smernicu o vodách a členské štáty musia zabezpečiť, že tieto opatrenia sa e, využívajú a zároveň musia zistiť, či sú tieto opatrenia e, dostatočné, dostatočné alebo či netreba prijať niečo viac. To sú tie požiadavky smernice o vodách a už sme o nich hovorili. O tom sme hovorili, či sú to opatrenia e, bez ohľadu na to, či ide o polnospodárstvo alebo požiadavky vyplývajúcich z iných e, smerníc pretože toto všetko je v rukách členských štátov a pokiaľ tieto opatrenia stačia na nápravu, tak budeme spokojní a budeme sa pozitívne poz- a takto zohľadíme aj pri hodnotení ďalšieho plánu hospodárenia v povodiach. Ešte chcem hovoriť o financovaní k dispozícii v rámci programov rozvoja vidieka alebo iných programov a členské štáty by nemali za, za, zabudnúť na to, že majú dobrý mechanizmus, ktorý im umožní dodržiavať e, smernicu o vodách. Ďakujem. Teraz pán Guver, pani Guver. Uh, sorry, I don't know if we have uh, other members interested in these topics who want to make Neviem, či sú ďalší poslanci, ktorí by sa chceli vyjadriť. Zdá sa, že nie. Takže môžeme prejsť k ďalšej otázke. A tá sa týka tej konkurencie schopnosti vo vidieckých oblastiach a znovu dávam slovo komisii, aby odpovedala. Ďakujem veľmi pekne. Už na začiatku som povedala, že polnohospodárske postupy majú významný dopad a v týchto prípadoch žiaľ negatívny dopad na kvalitu a dostupnosť, ako aj na integritu akvatických e, ekosystémov. Myslím si, že máme e, takéto dôkazy v našich správach a aj v správach z Európskej agentúry pre životné prostredie. Tieto vytvárajú aj náklady, ktoré znášajú majiteľia hospodárstiev, ale aj celá spoločnosť, pretože keď máme zlú kvalitu vody a musíme ju zlepšiť, aby bola bezpečná, ľudia ju mohli, eh, mohli piť, alebo ak hrozia veľké záplavy, a tak musíme prijať opatrenia na zmenšenie tohto rizika a erózie. A toto všetko sú straty. To všetko má dopad na e, polnohospodárov a ovplyvne to celú spoločnosť. Ako budeme toto riešiť? farmári, polnospodársky sektor jasne potrebujú prijať potrebné kroky. A toto je veľmi často otázka, ktorú kladú z hľadiska počtu a veľkosti fariem a vieme, že polnospodársky sektor dostáva zhruba 40 európskeho rozpočtu a to môže ísť aj farmárom na prispôsobenie sa požiadavkám rámcovej smernice o vodách. A tieto peniaze, ktoré tu sú k dispozícii v oboch pilieroch polnospodárskej politiky, sú naozaj určené pre subjekty, pre farmárov, aby ich využili a zabezpečili e, to, že uplatňujú správne opatrenia. Ale samozrejme je tu aj potreba, aby sme to mali zosúladenejšie a e, s plánmi rozvoja vidieka alebo s určitými platbami v rámci polnohospodárskej politiky a právnych predpisov, ktoré existujú, ktoré umožňujú, aby farmári dostávali priame platby, ak realizujú konkrétne opatrenia, napríklad ak majú nejaké nárazníkové zóny alebo ak vytvárajú oblasti, ktoré sú ekologicky bezpečné, ak majú nejaké e, medze, lesy, ploty, to sú všetko opatrenia, ktoré sa dajú aj finančne podporiť. Takže nie je to tak, že by boli ľudia ponechaní sami na seba. Tieto prostriedky treba využiť a ja viem, že tieto prostriedky najmä v plánoch rozvoja vidieka sa veľmi často nevyčerpajú. Jednoducho ich členské štáty nevyužívajú. A my sme teraz práve vykonávali prácu nad týmito plánmi rozvoja vidieka, ktoré nám predložili členské štáty. Hovoríme o tom aj s kolegami z DG Polnohospodárstvo a myslíme si, že členské štáty sú niekedy úplne e, ignorantské. Tu sú tie opatrenia na podporu financovania, opatrení, ktoré musia prijať aj preto, aby e, splnili záväzky zo smernice o nitrátoch alebo záväzky zo smernice o vodách a my aktívne pracujeme spolu s našimi kolegami na e, DG polnohospodárstvo, aby členské štáty lepšie uvedomovali existenciu týchto fondov. Ale niekedy musím povedať, si to vyžaduje veľké úsilie a my sa pýtame, prečo členské štáty nemajú toto pochopenie, toto povedomie o týchto prostriedkoch. Neviem, prečo ich nevyužívajú. My by sme boli radi, keby sa zvýšilo takéto povedomie a keby sa táto možnosť využívala vo väčšej miere. Taktiež máme určité usmernenia, keď ide o opatrenia, ktoré by mohli byť neúmerné z hľadiska prínos, pomeru prínosov a nákladov. Tie sa dajú tiež použiť, napríklad technická realizovateľnosť, ako som povedala, neprimerané náklady, prírodné podmienky. A niekedy sa to môže použiť, aby sa zabezpečilo, že niektoré opatrenie sa jednoducho nezrealizuje. V rámci smernice o vodách sú určité články, ktoré to umožňujú, ale ide tu o transparentný proces, ktorý sa musí odôvodniť, zdokumentovať a my by sme boli radi, keby sme videli členské štáty, že využívajú tieto možnosti vo väčšej miere a v prospech farmárov. A tak, a, tak aby sme e, dosiahli tie ciele a aby riadiace orgány vedeli, že tieto opatrenia existujú a bolo by dobré, keby si ich zainteresované strany uvedomili, že je tu takáto možnosť. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či sa chce ešte niekto z kolegov spýtať. Zdá sa, že nie. Takže môžeme prejsť k ďalšej otázke. To je otázka e, pani e, k farmaceutickým výrobkom vo vodách a potom myslím, že uvidíme ako ďalej. Potom bude debata, diskusia. Ďakujem, pán predseda. Pracovali sme na tejto konkrétnej otázke už určitú dobu. Študovali sme to. Vydali sme v júni minulého roka výstup a v septembri sme mali seminár komisie v roku 2014 a konzultáti tam predložili určité možnosti na to, ako riešiť e, farmaceutika vo vodách a aká by mohla byť stratégia alebo vstup do stratégie, aby sa splnili požiadavky v smernici, pokiaľ ide o e, normy. Vedieme vnútornú diskusiu ešte stále k tejto téme, o tejto stratégii ale súčasne sa pokúšame aj postupovať takým spôsobom, že pokračujeme v týchto diskusiách a interne s našimi službami, aj s, rôzny, s rôznymi aktérmi a uvidíme, kedy sa nám toto podarí dosiahnuť, a, aká bude stratégia a potom budeme musieť prísť s konkrétnymi opatreniami, pretože, ako viete, ak by sme navrhli niektoré konkrétne e, veci, tak každá z nich si vyžaduje veľmi rozsiahle hodnotenie dopadov a medzi tým môžeme ale povedať, že monitorovanie látok by malo začať v najbližších mesiacoch. Bude tam patriť aj monitorovanie troch farmaceutických látok na zozname, a počas rokovania o normách kvality životného prostredia a takisto sa to týka aj antibiotík. Ďalšia revízia zoznamu prioritných látok začína a e, budeme tam mať dôkazy aj k ďalším látkam. Takže postupujeme tak, že riskujeme, že toto možné, tieto možné rizika sa dostávajú na zoznam a budeme ďalej, ďalej pokračovať v našej práci. A keď, budem, a keď našu prácu dokončíme, tak samozrejme to oznámime jasným a transparentným spôsobom. Ďakujem teraz pani Krivasi. elle ne satisfait pas beaucoup parce que euh, en fonction de la directive pokiaľ ide o smernicu 2013, komisia by mala strategický postup k znečisteniu vôd ale myslím si, že sa vy správate ako pri endokrinných disruptoroch. Parlament vám poprosí o vypracovanie stratégie disruptory 2013 vy to máte vypratovať v septembri 2015, vy poviete áno, áno, pozrieme sa, či sú problémy a tak ďalej. Ale ja vám poviem, máte kompetentných ľudí a je veľmi dôležité, aby sa stanovil zoznam látok, e, liečiv, ktoré by mohli byť rizikom pre zdravie. A keď budeme mať tento zoznam, tak potom my môžeme tlačiť členské krajiny, aby rešpektovali ten zoznam. Ale ak vy to delegujete členským krajinám, oni povedia, e, nedá sa nič robiť. Takže ja rátam s komisiou. Parlament vám jednoducho dal pokyn a vy konajte. A potom, po druhé, je to jak Volkswagen, keď sa pozrieme na testy e, toxicity, veci sú zastaralé. Te, testy sú bakteriálne, fyzikochemické a vidíme, že je to toxicita, ktorá je dôležitá. Možno treba na novo vidieť e, toxicitu u pitnej vody. A ja sa pýtam komisie, pozrieme sa na tieto testy. S Volkswagenom to bolo v to isté, nebolo to v súlade s realitou. Komisia by mala navrhnúť nový text o chemických látkach a veľmi dobre vieme, že problematika endokrinných disruptorov, no, Nájdeme ich vo vode. E, potom je tu ten koktajlový efekt medzi nimi navzájom a nič sa tu nerobí. A posledná vec, e, našlo sa 160 lekár liečiv, ktoré sa našli vo vode. Neviem, či si uvedomujete, že ľuďom povieme, e, pite e, z vodovodného kohútika, je to ekonomickejšie ako minerálka, ale je pravda, že 160 molekúl je možné nájsť vo vode. Buďte prosím aktívnejší, proaktívnejší a navrhujte, keď je deadline, urobte ho. K tomuto de- deadlineu, k tejto lehote. Ak si to môžem dovoliť žiadať. Thank you very much. And now the floor to the commission for Ďakujem, slovo má komisia, by odpovedala. Áno, počujem vás. Napriek tomu by som povedala, že toto nie je otázka, ktorá by nebola komplexná. A pokiaľ ide o e, lieky, ktoré môžeme nájsť vo e, e, vodách, diskutovali sme aj s jednotlivými orgánmi. Chápeme, že je to otázka, ktorú treba riešiť, ale momentálne nie je ohrozené zdravie prvom rade ide o množstvo, ktoré predsa len je pod limitmi, ktoré sme stanovili v našej legislatíve pre pitnú vodu. A po druhé, momentálne je to otázka eh, toho, že tieto zrendy by mohli narastať, takže zaberáme sa budúcnosťou a aj tým, ako by sa tieto látky mohli odstrániť. A to sú technológie, ale majú svoju cenu, takže ak začnete na konci, tak e, povediac, napokon e, potom za to musia všetci zaplatiť. Takže v princípe súhlasíme, že je lepšie venovať sa problému e, v jeho pôvode, ale určite si to bude vyžadovať čas, počas ktorého budeme diskutovať s členskými štátmi, s inými e, zainteresovanými stranami. Vieme, že iné členské štáty aktívne sledujú tieto otázky, sme v kontakte s nimi, diskutujeme to, o tom s nimi, ale momentálne si myslíme, že áno, je to dôležité, budeme sa tomu venovať, ale myslíme si, že toto je komplexná otázka, ktorá si e, vyžaduje naozaj e, presné zváženie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mohli by sme teraz prejsť k poslednej otázke na dnes. Otázka číslo 8 jazero Petrosilkes za EFDD pán Pericini. Thank you. So we come back. Ďakujem pekne. Vracam sa teraz k tej téme, ktorú už pán poslanec spomenul predtým už sme uh, uh, odpovedali na otázku s podobnou e, témou parlamentu. Je to v rámci práve prebiehajúceho vyšetrovania. To by som chcela zdôrazniť. Komisia zhodnotí všetky opatrenia, ktoré talianské orgány prijali, aby zabezpečili, e, že vody jazera Pertusilo budú v súlade so štandardami stanovenými zákonmi EÚ Takže e, práve prebiehajú kroky z našej strany. Takže nie je to tak, že by e, sme si neuvedomili, čo sa deje. Jasne sme videli, že je to otázka, ktorej sa treba venovať. Aj sme e, to urobili spôsobom, ako som to práve popísala, ale prebieha tu už celý tento proces Ale komisia, prosím, majte pochopenie s tým, že nemôže predrzať detaily prebiehajúceho vyšetrovania, ale napriek tomu by som chcela potvrdiť, že tento proces postupuje. Máme výmenu s talianskými orgánmi a teraz sme dostali dodatočné informácie v apríli tohto roku a momentálne tieto informácie hodnotíme a na základe tohto hodnotenia príjmeme potrebné kroky. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že pán Pedečiny by chcel zareagovať. Áno, veľmi stručne. Sú tu informácie, ktoré e, e, lokálne inštitúcie jednotlivých regiónov Ehm, nám hovoria, hovoria, že už boli eh, certifikované eh, eh, hodnoty, ktoré presahujú ehm, limity ehm, mnoho desiatok násobne sa to presahuje, takže samotné inštitúcie to, to hovoria. Ale čo sa potom stane, keď tam bude iba konanie pre porušenie, tak e, to nebude slúžiť ničomu. Za to iba zaplatia občania, oni už zaplatia zdravím. Už vieme, e, máme s tým skúsenosti, už vieme, že to nefunguje, takže my sme toho názoru, že treba diskutovať o ďalších a nových nástrojoch, ako zasiahnuť, pretože táto schéma nie je účinná. E, konanie pre porušenie v prípade orgánov, ktoré e, sú viackrát zvolené veľkými lobby, e, ktoré podporujú ich volebnú kampaň. A sú to práve tie priemyselné lobby, ktoré e, sú e, nositeľmi tohto znečistenia. A tie orgány potom umožnia, aby dochádzalo k znečisteniu konanie pre porušenie, keď k nemu dôjde, tak e, nie je e, tým postihnutý ten, kto je príčinou znečistenia. Takže nie splňa to ten princíp, e, platí ten, kto znečistuje. Takže dvakrát za to platia občania. Toto je ten skutočný problém. My chceme diskutovať e, o nejakom ďalšom kroku, pretože dôjsť ku tomuto postupu pre porušenie, konaniu pre porušenie, to vieme, že nefunguje, dokonca je to ešte horšie pre občanov. Ďakujem pekne. Myslím, že komisia chce odpovedať. som trošku prekvapená, pretože konanie pre e, porušenie, no už nie sme v, e, tu na tejto úrovni, e, to musí byť jasné. Vždy, keď toto otvárame, je tu právo na obranu, takže je to niečo, čo dáme do pozornosti členského štátu. A dané orgány sa môžu brániť, môžu povedať, či to, e, čo si myslíme my, e, vnímajú ako správne alebo nesprávne a môžeme prejsť, ak je to potrebné, celým procesom. A napokon, ak to bude oprávnené, e, sa príde na súd. Takže to je ten obvyklý proces, ktorý veľmi dobre fungoval doteraz, je zdlhavý, ale v odôvodnených prípadoch sa takto postupuje a je to nutné. V mnohých e, prípadoch e, často hovoríme aj priamo e, s národnými orgánmi, tí sú našimi partnermi v prípade rámcovej smernice o vodách, aby nám poskytli podporu a pomoc. A to sa týka hlavne interpretácie určitých odsekov pokiaľ ide o emisné, e, limitné hodnoty, tak e, tam toho netreba až tak veľa vysvetľovať, akurát, že, že tieto hodnoty sa majú splňať. A tu sa dostávam k tomu hlavnému bodu. To, čo vy popisujete, e, sa týka zodpovednosti členského štátu. A členský štát musí prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečil že jeho občania, že obyvateľia žijúci, žijúci v určitom regióne e, sú v bezpečí pred e, nejakými znečistujúcimi látkami. Nie je to niečo, čo e, môžeme, na čo môžeme mať my ako komisia priamy vplyv. To v takýchto špecifických e, prípadoch nemáme žiaden nástroj, pomocou ktorého by sme mohli začať e, konať. Bolo by dobré, keby to bolo možné. Úplne by to zmenilo rovnováhu e, medzi tými úlohami a zodpovednosťou komisie a členskými štátmi implementácia ale je vždy e, v zodpovednosti členských štátov. Takže úprimne môžem iba apelovať na vaše orgány, aby urobili to, čo oni považujú za potrebné, aby sa zabezpečilo, že obyvateľia a životné prostredie budú chránení. Yeah. Thank you very much. Sorry, uh, Chair, can I just say, because my colleague... Prepačte, pán predseda, môžem ešte doplniť, uh, kolega dodal niečo dôležité. Takisto je to niečo, čo môžete sledovať na národnej úrovni um, pomocou teda právnych krokov. To je uh, vlastne, kde by ten celý proces mal začať. Vo väčšine prípadov, alebo v mnohých prípadoch, je to najprv na národnej úrovni, kde by mali sa tieto stiažnosti e, podať a národné e, e, teda súdne orgány by mali zabezpečiť, aby sa správne implementovala smernica. Až ak toto nefunguje, sa prejde na európsku úroveň. Takže to by tiež mohla byť cesta, ako postupovať. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, myslím, že teraz by sme mohli e, skončiť e, túto e, diskusiu, aj pretože máme ďalší bod na našom programe. A poprosil som mojho kolegu, predsedu výboru pre poľnohospodárstvo, kolegu Sekierského, aj kolegov z výboru pre rozvoj, aby e, sme mohli začať ďalší bod, spoločnú rozpravu e, s FAO. Takže kratučké dvojminútové prerušenie a potom pokračujeme.